Denis Dormula. Ah oui, oui je, vais, je vais ajouter que M. Dormula n'est pas là. Ouais. Mm -hmm. Bonjour, chers collègues, je pense qu'on va commencer déjà. Dobrý deň, drahí kolegovia. Myslím, že už môžeme začať. Najskôr chcem e, ospravedlniť predseda, predsedu pána Kloda Moresa, ktorý sa dnešného zasadnutia zo zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť. Máme malú zmenu, pokiaľ ide o program 7.1. To je dialog o smernici ohľadne e, trestného postupu, prezumcii neviny a práve na právnu asistenciu a potom odkladáme výmenu názorov e, s Tureckom ohľadne E, azylového práva a riadenia hraníc a my tam chceme na budúcej schôdzi zohľadniť najnovší e, vývoj a myslím si, že aj bod, ktorý sa týka rozpočtu tiež odpadá, lebo sa tam vyskytli nejaké problémy s letmi ak nemáte námietky, e, tak budeme považovať e, takto pozmenený e, program za schválený. Vidím, že nikto nemá námietky. Chcela by som povedať, že bohužiaľ nemáme k dispozícii tlmočenie do chorváčtiny a do veľštiny a ešte niekoľko informácií. Pokiaľ ide o menovanie správodajcov, pani Alessandra Mussolini bola menovaná správodajcom za správu o strategickej spolupráci v rámci boja proti e, kriminalite a terorizmu medzi e, Spojenými arabskými emirátmi a Europolom. Pán Lorenzo Fontana bol menovaný a spravodajcom za správu dohoda o spolupráci o operačnej spolupráci medzi Bosnou a Hercegovinou a Europolom a po zmenách skupiny pani Makovej e, téma DIBE, za ktorú ona bola spravodajkyňou alebo tieňovou spravodajkyňou, to bolo rozdelené. Pani Barbara Matera bude novou spravodajkyňou ohľadne správy o Európskom súdnom dvore. A teraz máme tretí bod. Schvaľujete e, návrhy schôdze e, koordinátorov v súlade s článkom 52 rokovacieho poriadku? Ďakujem. A ešte informácia 30. septembra 2015 Skore Per pozmenil text, ktorý bol prijatý v zjednodušenom konaní ohľadne článku 52 rokovacieho poriadku Európskeho parlamentu výborom LIBE o nasledujúcich návrhoch komisie. Poprvé, návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa rušia isté akty, ktoré súvisia s priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa rúšia niektoré akty v oblasti policajnej a súdnej spolupráce v oblasti trestnej spolupráce, návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, ktorým sa rušia niektoré akty v oblasti spolu, policajnej spolupráce a súdnej spolupráce e, v trestnoprávnej oblasti. Spravodajcom za všetky tri e, témy je Claude Morais. Hlasovať v parlamente sa bude 24. novembra 2015. Hlasovať budeme dnes o 15. hodine. Prosím vás, prineste si svoje e, elektronické hlasovacie karty. A teraz bod 4. Prezentácia pani Marta Sikan E, to je DG Home o všeob- stratégii pre všeobecné záležitosti. Pán moraz nemôže byť prítomný na dnešnej schôdzi, musí byť v Turecku. A teraz dávam slovo pani Sigan, ktorá sa zúčastnila už na schôdzi e, koordinátorov. Ďakujem pekne. E, ja by som sa chcela poďakovať za komisiu za príležitosť hovoriť o stave implementácie opatrení, ktoré predpokladá agenda o európskej migrácii a že vás môžem informovať o poslednom vývoji v tejto kríze. Tie čísla hovoria same za seba a tým môžeme aj e, začať. Celkový počet e, prišlých od januára 2015 teraz dosiahol viac než 750 tisíc ľudí od prijatia agendy pre migráciu v polovičke mája tohto roka aktívne pracujeme na koordinovanej európskej odpovedi na túto krízu. A kým vám dám aktuálne informácie o výsledkoch, o úspechoch tejto agendy, eh, chcem povedať niečo o samotnej kríze. Rada by som e, spomenula geopolitický kontext, ktorý je vlastne pôvodom súčasnej krízy a myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že tá situácia v Sýrii a v Líbii sa pravdepodobne v blízkej budúcnosti nezmení a to znamená, že táto kríza nie je krátkodobá a nie je len Um, okamžitá alebo naliehavá a presídlenie a pohyby v tomto dôsledku budú pokračovať. A takisto situácia v Afganistane uh, sa pravdepodobne zhorší vzhľadom na situáciu v tejto krajine. A v tom tej úvodnej fáze sa kríza sústredila najmä v regióne stredného, stredozemného uh, regiónu uh, a táto situácia dosiahla vrchol v júni a v júli a začala sa potom e, zlepšovať v auguste. E, ide o Eritreancov, e, Nigericov, Somálcov a Sudáncov. A tu by som chcela spomenúť summit v Valete, ktorý sa začne dnes zajtra. A ja som presvedčená, že tento dvojdňový summit poskytne adekvátnu reakciu a prinesie hmatateľné výsledky, tak aby sme e, posilnili spoluprácu s Afrikou. Tento summit vo Valete je veľmi dôležitý e, pre africké krajiny, ale chcem zdôrazniť, že toto nie je len začiatok. Eh, je, vychádza sa tu z kontaktov, z krokov, ktoré máme s africkými partnermi na základe už existujúcich eh, regionálnych, bilaterálnych procesov, predovšetkým procesov Chartum a Rabat. Takže nezačíname z bodu nula, ale je to naozaj pokus a ja som presvedčená, že prinesie hmatateľné konkrétne výsledky a v duchu e, vlastníctva, partnerstva e, chceme e, definovať konkrétne projekty, konkrétne kroky, výsledky, ktoré môžeme implementovať v nasledujúcich mesiacoch. Ale ako vieme, to centrum krízy sa presunulo na východ stredozemného regiónu. 140 tisíc ľudí prišlo od začiatku e, roka a tu je ten obrovský tlak. A vo svojej odpovedi komisia sa zamerala predovšetkým na tieto dve fázy krízy a my navrhujeme e, implementáciu komunikáciu a implementačné komunikácie, implementačné balíky od začiatku mája, začiatku septembra. Tieto opatrenia sa sústreďujú na záchranu životov na mori a pre, relokáciu ľudí z Talianska a Grécka, ľudí, ktorí podliehajú medzinárodnej ochrane. Tieto opatrenia boli rýchlo prijaté od začiatku októbra. Ste mali eh, stretnutie tu z DG Home o komunikácii z 23. septembra, hovorili ste o tejto prioritnej osi a dnes prichádzam, aby som vás informovala o oznámení, ktoré bolo prijaté 14. októbra, kde sa hovorilo o dosiahnutom pokroku a implementácii tejto prioritnej osy. Pokiaľ ide o operačné opatrenia, tie najdôležitejšie prvky sa týkajú hotspotov a e, tej naliehavej relokačnej schémy. A pokiaľ ide o tieto dve opatrenia, tie sa rozbiehajú a prinášajú už prvé výsledky. Toto je zásadné pri e, spoločnom riadení krízy. Hotspot v Lampedúze je teraz plne funkčný a viac hotspotov bolo zriadených v Taliansku a v Grécku. V Grécku na ostrove Lesbos e, bude e, čoskoro plne funkčný. A potom sú tu Kios Samos e, Leros, kde takisto dúfame, že do konca novembra budú plne funkčné hotspoty. A pokiaľ ide o počet ľudí, ktorí 105 ľudí bolo relokovaných z Talianska, a 30 z Grécka. Takže toto je prvý krok správnym smerom, ale tento proces naozaj treba teraz zrýchliť. A tieto prvé získané skúsenosti sa potom premietajú do implementačnej fázy. Musíme hovoriť o výzvach na základe týchto prvých skúseností, pretože tu ide aj o slabé stránky, nedostatky, ktoré sme objavili v prvej fáze, ale tie súvisia aj s tým, že je to začiatok tohto procesu a musíme sa poučiť, musíme identifikovať problémy, výzvy a treba na nich teraz aj pracovať, samozrejme so zanietením. Aké sú tie výzvy? Na prvom mieste registrácia a súlad s Eurodacom. To je problém. A pr- e, máme tu spoluprácu s Frontex a s EASom, ale tu len 43% žiadostí bolo naplnených a potom relokačný systém je ovplyvnený aj nízkou e, nízkym počtom žiadateľov o azyl z oprávnených krajín. Takže na tomto budeme musieť ďalej pracovať. A plná funkčnosť hotspotov eh, v daných časových lehotách je predpokladom na zlepšenie tohto procesu a všetci očakávame, že tie eh, časové lehoty, ktoré stanovila Európska rada a naše konkrétne kroky v teréne nám potom pomôžu, aby tieto hotspoty fungovali plne do konca novembra tak o to nakoniec žiadala Európska rada. Takže toto je veľmi dôležitá správa pre vás, ale chceme ísť aj nad rámec tejto krátkodobej odpovede a práve preto, a to viete, sme pripravili krízový relokačný mechanizmus, aby sme zlepšili situáciu aj v oblasti žiadateľov o azyl a tu reagujeme na vašu žiadosť, keď sme prvýkrát hovorili o relokačnom mechanizme. Parlament je spoluzákonodarca a určite vás nemusím nabádať, aby ste začali diskutovať o tejto téme. Pokiaľ ide o ďalšie spôsoby, ako podporiť členské štáty, pretože toto oznámenie z októbra nadvezuje na oznámenie zo septembra, tak len niekoľko aktuálnych informácií o iných možnostiach podporiť členské štáty, ktoré sú najviac dotknuté. E, strojnásobili sme našu prítomnosť na mori, zvýšili sme zdroje pre e, spoločnú operáciu Frontex Poseidon a Triton. E, tu členské štáty môžu podporiť ďalšie zdroje pre tieto dve operácie. Pokiaľ ide o operácie na format, tak veľmi dôležitá informácia je, že sme prešli z prvej fázy, kde išlo výmenu informácií a zber údajov, do druhej fázy. A tu ide o zachytávanie e, plavidel, e, aby sme e, postavili pašerákov pred e, spravodlivosť. A e, toto je dôležité, aby sme zabezpečili aj e, dôveryhodnosť našej migračnej politiky a Takisto sa zameriavame na návratovú politiku. Taliansko sa podielalo na desiatich operáciách v tejto oblasti a hlavnými cieľovými krajinami boli Eh, Nigéria a Albánsko. A eh, tu máme dvojitý mandát. Podporu hraničných riadenia, riadenia hraníc a návratová politika. Takisto eh, sa to objavuje v oznámení komisie ktoré sa týka pracovného programu Komisie na rok 2016. A teraz chcem spomenúť niektoré prvky informácií, ktoré sa týkajú spolupráce s tretimi krajinami a tu veľmi dobre viete, že začiatkom októbra sme mali konferenciu na vysokej e, úrovni, kde sme hovorili o praktických krokoch spolupráce v tomto regióne, kde sme hovorili o zlepšení spolupráce e, krajín pôvodu. A toto myslím, že je veľmi dôležité e, aj s ohľadom na z krajiny Západného Balkánu a Turecko, Jordánsko a Libanon a veľkou, veľká časť diskusie, diskusie a vyhlásenia sa venovala a venuje aj konkrétnej operatívnej podpore Jordánsku, Libanonu a Turecku pri riadení situácie utečencov v týchto krajinách. Tiež dobre viete, že koncom októbra bol summit, e, ktorý sa týkal západobalkánskych ciest, e, migrácie a išlo o e, presun tejto krízy na tú východnú, východnú stredozemskú trasu. Lídry sa dohodli na 17 konkrétnych krokoch a takisto tu dochádza už k implementácii. Konkrét kvalitné výsledky e, tohto zanetenia, týchto operácií sú e, v tom, že máme pravidelné videokonferencie s týmito krajinami, e, konajú sa každý týždeň, monitorujeme systém tokov a toto už funguje. A ďalší konkrétny bod vyhlásenia sa týka rozmiestnenia 400 policajných dôstojníkov do Slovenska alebo policajtov do Slovenska, To už je tiež rozbehnuté a teraz e, ukončujeme mapovanie všetkých dostupných EU e zdrojov a e, spolupráce s medzinárodnými finančnými inštitúciami, ktoré môžu prispieť k riešeniu tejto krízy. A teraz by som tiež chcela spomenúť jeden bod, ktorý je dôležitý v tomto vyhlásení a týka sa e, intenzifikácie spolupráce s Afganistanom, Bangladešom, Pakistanom. Takisto ide o návratovú e, politiku. E, včera sa konalo ďalšie mimoriadne zasadnutie ministrov vnútra, predovšetkým sa venovali aktuálnej situácii a tomu, čo sa udialo za posledné týždne a ministri sa dohodli urychliť implementáciu hotspotov a relokačných schém a opäť členské štáty boli vyzvané aby plnili svoje záväzky, pokiaľ ide o kapacitu príjmu a príjmania a podpory EASA a Frontexu. Takže včerajšie závery sú veľmi dôležité s ohľadom na Um, aktuálnu inventúru situácie a tiež obsahujú veľmi dôležitý prvok uh, informačnej stratégie, posilnenia informačnej stratégie uh, smerom migrantom, uh, žiadateľom o azyl, smerom k pašerákom a je veľmi dôležité, aby migranti mali plnú informáciu o právach aj povinnostiach, vrátane povinnosti registrovať sa v prvom e, štáte príchodu. A tu sme začali aj bilaterálne e, kampane, informačné kampane v minulosti a teraz e, ich chceme lepšie štrukturovať. Komisia takisto pracuje na posilnení spolupráce s Tureckom, ale to, ako sme už povedali, tu máme aj prípravu misie na ktoré sa podiela náš generálny riaditeľ, prvý podpredseda komisie a tu ide tiež o aktuálnu inventúru situácie a krátko chcem spomenúť aj otázku finančnej podpory a situácie v tejto oblasti, oblasti bez toho, aby som išla do podrobností. A vieme, že tu ide o bežnú štruktúrálnu podporu, ktorá je predpokladaná prostredníctvom našich fondov pre integráciu, migráciu a vnútornú bezpečnosť. A, a tu máme finančné programy, aj štrukturované postupy, ale samozrejme môžeme aktivovať aj e, núdzové financie a tu pracujeme na každom prípade, na každej žiadosti, ktorú dostaneme zo strany členských štátov. E, nedávno požiadali o pomoc Grécko, Fínsko, Maďarsko a my tieto žiadosti starostlivo hodnotíme. Ide tu o viac menej 39 e, miliónov. A chcem ešte spomenúť, že je tu aj osobitná suma, e, ktorá je predpokladaná pre prístupové kandidátske krajiny. E, tu mám na mysli Srbsko a Firom, kde je opatrenie vo výške 10 miliónov to je suma, ktorá bola predpokladaná na podporu administratívnej kapacity a na podporu mimovládnych e, organizácií v teréne a pokiaľ ide o tie nástroje, ktoré sa môžu použiť v núdzových situáciách a v rámci e, civilnej ochrany. Nie je to v rámci DG Home nástroju, je to EU nástroj a aktivácia e, tohto nástroja e, prebieha e, v prípade tých krajín, ktoré o to požiadali, to je Srbsko, Slovinsko, Chorvátsko, potom aj Maďarsko, ktoré tu však už nie je v rámci tohto nástroja. A pokiaľ ide o finančnú podporu a finančné nástroje využité v tejto situácii a na uľahčenie situácie, tak sú tu trastové fondy, konkrétne tie, ktoré sú predpokladané na túto krízu Madat a Trastový fond pre Afriku, ktorý zrejme vyplynie potom konkrétnejšie zo samitu vo Valete, e, ktorý sa koná tento týždeň. A to sú nástroje, ktoré sú veľmi dôležité a zaujímavé preto, lebo poskytujú konkrétne sumy peňazí a sú otvorené na účasť, na e, kroky, príspevky pre členské štáty. Takže toto je ďalšia možnosť, ako zvýšiť objem peňazí a rozpočet na zvládanie situácie. No a pokiaľ ide o implantáciu práva EÚ, už dnes predpoludním sa konalo k tomuto malé zasadnutie a v oznámení, v prílohe k oznámeniu nájdete prípady týkajúce sa azylu a návratov, a môžem povedať, že komisia ako strážkyňa zmluv a takisto my ako DG Home sa snažíme využiť všetky nástroje, ktoré existujú, aby sme začali e, riešiť situáciu s migračnou krízou. My využívame svoje výsady, ktoré máme v tejto oblasti, takisto pokračujeme s konaniami o porušení zmluvy a spolupracujeme s členskými štátmi, aby sme im pomohli a snažíme sa riešiť v prvých fázach um, konanie o porušení zmluvy um, tú situáciu um, nejako efektívne riešiť. My sa hneď skontaktujeme s členským štátom, ale ak sa e, situácia nenapraví, tak postupujeme podľa zmluvy. No a pokiaľ ide o tie hlavné body v oktobrovom oznámení, to oktobrové oznámenie nadvezuje na predchádzajúce oznámenie, ale ja som vlastne už vyčerpala všetko, čo som chcela povedať k tomu oktobrovému oznámeniu. Ďakujem ešte raz za spoluprácu z vašej strany, za úzke kontakty, ktoré máme a dúfam, že urobíme pokrok aj v legislatívnych spisoch, ktoré máme na stole a že urobíme pokroky aj v tých ďalších spisoch, ktoré ešte len prídu. Ja vás budem pozorne počúvať. Viem, že vy máte veľa kontaktov priamo v teréne, navštevujete rôzne miesta. Viem, že máte priame e, styky, e, môžete získavať nové informácie a máte rôzne pohľady na situáciu. Chcem vás uistiť o tom, že my všetci, moji kolegovia a ja robíme všetko, čo je v našich silách, aby sme riešili situáciu. A boli by sme veľmi radi, keby sme to vyriešili čo najskôr, ale ako viete, toto je veľmi netypická kríza. Táto kríza bude trvať dlho, ale musíme ju vnímať v kontexte všeobecnej vízie, ktorú máme v agende o migrácii z e, polovice mája. Nie je to krátkodobá kríza, nie sú to len núdzové opatrenia, ktoré príjmame a myslím si, že naša spoločná práca a tieto nové skúsenosti, ktoré získavame, nás obohatia a pomôžu nám e, lepšie zvládať našu migráciu aj v budúcnosti. Chceme pracovať s dlhodobou perspektívou, nie iba reagovať krátkodobo. Dúfam teda, že budeme mať úspech Rada si teraz vypočujem vaše otázky a pripomienky. Ďakujem. Ďakujem pani Sidon za tieto informácie o aplikácii opatrení, ktoré navrhla komisia. A teraz pán Garcia de Mera. Muchas gracias. Ďakujem, pani predsedajúca. E, s veľkým záujmom som si vypočul informácie a briefing, ktorý nám poskytla pani Sigan. Mal by som mnoho otázok, ale položím iba jednu. Neviem, či úmyselne, alebo pretože správy sú veľmi málo pozitívne. Nevypo- nepočul som vo vašom e, vystúpení e, výraz opätovného ubytovania iba o relokácii ste hovorili. Preto by som bol rád, keby ste nás poinformovali o situácii ohľadne e, eventuálneho návratu týchto utečencov, aká je tam dynamika, pretože, pretože zatiaľ sa relokovalo 20 tisíc a máme tu 120 tisíc, ktorí majú byť e, opätovne teda ubytovaní alebo navrátení. Takže prosím vás, poskytnite nám nejaký taký presnejší údaj. E, ja to potrebujem a my všetci potrebujeme takúto informáciu. Ďakujem. Merci, monsieur Demet. Ďakujem pán Domera, Silvi Guillaume, e, sociál za socialistov. Ďakujem, ďakujem pani Sigan za vaše upresnenia, pokiaľ ide o pokrok v oblasti migrácie. Mm, v tomto štádiu máme tak trochu pocit, že veľa e, aktivít sa spustilo, veľa nástrojov sa použilo a teraz je potrebné tieto veci nejak vyhodnotiť a máme trochu ťažkosti, pokiaľ ide o konkrétne veci. Vy ste nám dnes poskytli isté spresnenia, ale zdá sa, že je tu istá inercia. E, preto je, ja si myslím, že je potrebné, aby sme mali také presné predstavy, ako napredujeme. A ako povedal prvý podpredseda komisie, E, toto všetko bude mať dopad na obyvateľstvo, ktoré e, vlastne sa takýmto spôsobom presúva a ja mám také štyri dodatočné otázky. Prvá sa týka hotspotov, ktoré sú podľa mňa naďalej zdrojom obáv. Vy ste e, poskytli nejaké dodatočné údaje, či už dnes, alebo mm, boli tu aj e, písomné zmienky o ich fungovaní, ale ja by som e, si rada vypočula váš opis, ako konkrétne tieto hotspoty e, fungujú, ako prebieha registrácia, ubytovanie a tak ďalej v týchto hotspotoch. E, v tomto smere ja som mm, si minule pozrela reportáž vo francúzskej televízii o systéme registrácie a bola som trochu prekvapená, lebo tu existuje akési dvojité, dvojitá registrácia oficiálna a zdá sa, že okrem nej je to ešte druhá registrácia. Ja som tam nepochopila, či to robia grecké orgány alebo mimovládne organizácie, ktoré robia ďalšiu registráciu, ktorá je menej zdlhavá, možno menej presná. Mohli by si nám poskytnúť nejaké informácie o tejto registrácii? Disponujete detailami, ktoré by ste nám mohli poskytnúť o operáciách návratu u dečencov? Mohli by ste nám nejaké dodatočné detaily ohľadne mandátu Frontexu v tejto oblasti eh, poskytnúť? A tiež ste hovorili 40 listov, e, ktoré, ktoré boli zaslané členským štátom ohľadne aplikácie azylového práva a chcela by som sa spýtať, ako to vyzerá v tejto oblasti a či sú ešte nejaké dodatočné informácie. No a na záver, myslím si, že možno som to zle pochopila, vy ste povedali, že problémom je, že e, mnohí žiadatelia o azyl e, nemajú na to nárok, lebo nepochádzajú z tých krajín, teda na ktoré sa toto azylové právo vzťahuje. Ďakujem pani Guillaume, pani Wikström. Thank you. Ďakujem. Ďakujem za prezentáciu. Je zaujímavé, keď diskutujeme s vami tieto veci. Teraz prežívame veľmi ťažké veci a je tu naozaj veľa vecí aj ohrozených. V prvom rade je ohrozená dôveryhodnosť Európskej únie, ktorá je teraz spochybňovaná všade. Počty ľudí, ktorí budú relokovaní, je e, zatiaľ veľmi, veľmi nízky, až smiešne nízky. A chcem vedieť, prečo to tak je, čo spôsobuje tieto prieťahy, tieto omeškania, ako je možné, že členské štáty zlyhávajú v tejto oblasti, že nerešpektujú povinnosti, ku ktorým sa zaviazali. A čo s tým komisia chce robiť? E, čo chce urobiť, aby tieto programy relokácie fungovali dobre? Ako viete, vo Švedsku teraz dostávame obrovské počty utečencov každý deň. Doteraz k nám prišlo asi 190 tisíc osôb a to je viac ako ten náš um, proporčný podiel teoretický, ktorý by sme mali dostať, 160 tisíc. Čiže toto naozaj nie je rozumné um, delenie zodpovednosti medzi členské štáty. Ja chcem vedieť, čo komisia s tým robí a čo robí teraz s požiadavkou švedskej vlády, ktorá žiada účasť na relokačnom programe tak, aby žiadatelia o azyl zo Švedska mohli byť presunutí do iných štátov EÚ. Toto je najdôležitejšia otázka, ktorú občania v mojom štáte dnes kladú. A ja naozaj chcem vedieť, ja chcem poznať odpoveď na toto. A čo si o tomto myslí komisia? Akú odpoveď nám viete dať? Ďakujem. Ďakujem pani Wikström. Pani Ferrara má slovo. Čiže? Grazie Presidente. Sì, sicuramente eh, ancora... Ďakujem, pani predsedajúca. Určite eh, sme veľmi vzdialení od iniciatív, eh, o ktorých sme si želali, aby ich komisia prijala. A v skutočnosti sú zabrzdené a všetko ide odlišným smerom, ako sme očakávali. Eh, My od, sme očakávali návrhy na eh, modifikáciu Dublinu. A bol predložený prvý e, návrh, ale to nezodpovedal našim očakávaniam, pretože sa tam nemení ten prístup, že prvá krajina, e, príjma, ktorá príjma utečencov, má znášať všetky náklady s príjmaním. My máme isté pochybnosti ohľadne e, všetkých týchto presunov, pokiaľ ide o čísla, o zodpovednosti, prerozdeľovanie utečencov a tak ďalej. V tomto smere sme veľmi skeptickí. E, návrh je pozitívna vec, je to krok dopredu, ale úprimne povedané sme veľmi skeptickí. Je potrebné, aby sa lepšie aplikovala solidarita a riadenie krízy. Pani Majer. Ja, dank u voorzitter. Vandaag bespreken we de stand van zaken van de aanpak van de Europese Unie van de asielcrisis. Ďakujem. Keď sa zamýšľame nad tým, ako Európska únia rieši migračnú krízu, tak môžem vyvodiť iba jeden záver. Neexistuje žiadna odpoveď, žiadna reakcia. Tie reakcie a opatrenia v minulých mesiacoch priniesli iba viac chaosu a viac žiadateľov o azyl. Zo včerajších čísel vidíme, že migračná invázia pokračuje a medzi týmito migrantami môžu byť aj teroristi a nevidíme nikde ešte koniec tejto krízy. Táto kríza ukazuje ešte raz, že nevolení byrokrati v Bruseli neprinesú riešenie. V nedávnych mesiacoch sa ukázalo, že šengenský systém zbankrotoval. Hranice musíme uzavrieť. Imigrácia a migrácia sú vnútroštátnou záležitosťou a Európska únia by od toho mala držať ruky preč. Mám niekoľko otázok. Uvedomujem si, viem, že delegácia ide do Turecka v nasledujúcich dňoch, aby viedla rozhovory. Môžete nám povedať viac o tom, aký je súčasný stav veci a čo, čo je na stole v týchto rokovaniach a kedy môžeme čakať nejaký výsledok. No a moja druhá otázka do Grecka a Talianska prichádza veľa ľudí a nesplňajú požiadavky pre program relokácie, odkiaľ pochádzajú a sú vracaní do tretieho štátu alebo do štátu pôvodu? Ďakujem. Ďakujem pani Spinelli. Grazie, prezidente. Ďakujem, pani predsedajúca. K týmto bodom sú to také ožehavé body. Naozaj sú tam veľké problémy a situácia je mimoriadne zložitá Chcela by som upozorniť komisiu na pomoc Grécku. Komisia hovorí, že sa ponúkla Grécku pomoc, že bola slúbená krajine, ktorá navyše je pod e, najväčším tlakom týchto migračných tokov, ale podmienky, ktoré stanovuje komisia, sú také, že prakticky je nemožné využívať fondy, ktoré sú na to určené. Aké sú tieto podmienky? Napríklad grécké úrady sú vyzývané, aby e, dali zálohy na tie náklady spojené so službami, to je strava, riadenie tých príjímacích centier a tak ďalej. A hovorí komisia, že potom to preplatí. Úprimne povedané, e, vzhľadom na e, mimoriadnú situáciu veľkých úspor v Grécku, to vyzerá tak, že komisia neberie do úvahy situáciu Grécka. Grécko jednoducho nie je v takej situácii, aby si mohlo dovoliť dopredu vynakladať tieto peniaze a my musíme hľadať realistické riešenia E, stačí, aby Grécko e, mohlo použiť e, tieto sumy, ktoré sú na bankových účtoch a aby nimi zaplatilo príslušné služby. Samozrejme, že grécky kabinet bude musieť skladať účty z toho, ako tieto peniaze vynaložil. Ale my si musíme uvedomiť, že sme v naliehavej situácii, dámy a páni, a musí, my potrebujeme konkrétnu odpoveď, lebo naozaj sme e, v naliehavej situácii, pokiaľ ide o hotspoty. Áno, môžem pokračovať, ďakujem. Komisia navrhuje členským štátom, aby garantovali E, bezprostrednú disponibilitu expertov Frontex a IASO a títo experti, citujem, musia byť k dispozícii, aby mohli byť nasadení na e, dlhodobé e, obdobia a čo najskôr. A ja chcem položiť otázku zástupkyni komisie. Čo znamená tento pojem dlhodobo? dlhodobé nasadenie. Čo to znamená? E, napokon e, tieto hotspoty e, sú dočasnými zariadeniami vzhľadom na naliehavú situáciu, alebo sa predpokladá, že to bude permanentné riešenie týchto naliehavých situácií. Tieto hotspoty sa majú premeniť na E, centra permanentného e, zadržiavania bez toho, že by stratili svoj e, charakter naliehavých zariadení. Čo to znamená? Máme tu naliehavé opatrenia, je to vec, ktorá bola prijatá v rámci naliehavých opatrení a potom ako je možné, že, že to nejde cestou spolurozhodovania, že sa tam e, do toho nezapája parlament. Vary všetko chce rozhodovať komisia. Ďakujem. A teraz dávam slovo pani Chimérez Beseril. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že niektoré veci už tu odzneli a ja si myslím, že ešte nám chýba veľmi veľa informácií ohľadne registrovania utečencov. Správy, ktoré dochádzame, že, e, že mnohí utečenci odmietajú poskytovať otlačky prstov a obávajú sa, že budú navrátení. E, my vieme, že e, vlastne azylové právo tu nie je brané do úvahy. Ako sa to chce riešiť? Hovorí sa tu o dĺžke e, vlastne pobytu v tých retenčných táboroch, ktorá môže trvať až 18 mesiacoch. O tom to hovorila aj pani Ferrara. A na, napokon to znamená, že Grécko a Taliansko budú znášať všetky náklady, ktoré súvisia s týmito hotspotmi. Ako im môžeme pomôcť? Na základe solidarity nejde to o to, aby sme e, jednoducho e, Grécko a Taliansko opustili e, a celú túto finančnú ťarchu nechali na nich. A musíme si uvedomiť, že vlastne potom presúvanie týchto utečencov je veľmi pomalé. A mňa naozaj veľmi zaujíma, čo si verejnosť pomyslí o týchto uzavretých retenčných strediskách. A najmä uvedomme si, že teraz nadchádza zima a, a, a čo bude s utečencami, keď E, príde zlý čas a e, v televízii vtedy budeme vidieť oveľa tvrdšie obrázky ako tie, ktoré vidíme teraz. A teraz pán Dupré. Ďakujem, pani predsednička. Mám štyri otázky, lebo máme málo času poprvé. Videl som minulý týždeň v jedných novinách, že komisia, ja neviem, či je to oficiálne, alebo ide o nepotvrdenú informáciu, predpokladá, že budú budeme mať e, dodatočných 3 e, milióny žiadostí o, o, o azyl v rokoch 2016-2017. Je to pravda? Máte nejaký e, scenár v zálohe? Po druhé, hotspoty. Ja sa pripájam k otázke, ktorá tu už odznela. Informácie, ktoré cirkulujú, hovoria, že E, do, že veľmi veľa utečencov odmieta registráciu v hotspotoch. A čo sa s nimi deje, aká je politika, aká je prax, e, pokiaľ ide o týchto ľudí. Tie ste povedali, ale ja som to celkom dobre nepochopil, že oni pochádzajú z krajín, na ktoré sa to vzťahuje. E, čo sa tam vzťahuje? Relokalizácia, ubytovanie alebo azyl, po tretie a africké fondy. My sme o tom veľa hovorili, ale členské štáty jednoducho neprešli e, k finančným príspevkom. Vieme, že európsky rozpočet prispieva rozpočtom, ale aká je stratégia, ktorá by donútila členské štáty, aby do týchto fondov dobrovoľne prispievali? To sú fondy, ktoré umožňujú mobilizovať prostriedky iných štátov a je, takisto sa tu môžu použiť aj privátne e, fondy, ktoré by mohli byť nápomocné v takých situáciách, aké prežívame dnes po štyri. Ako e, chcete navrhnúť e, nový právny základ Frontexu? Lebo sú tu dve veci. Poprvé, vy chcete rozšíriť mandát Frontexu. Predpokladám, že je to kvôli posilneniu úlohy v hotspotoch a takisto aj pokiaľ ide o iniciatívu návratov E, kedy chcete predložiť e, tie, tento e, návrh, tento právny návrh v našom výbore. Ďakujem. Ďakujem, pán Depres. Teraz pani, pani Skeller bola našou spravodajkyňou. Nech sa páči, pani Keller. Ďakujem. Ja zareagujem aj na to, čo povedali niektorí kolegovia. Pán Depre sa pýtal, čo s ľuďmi, ktorí sa nechcú registrovať, ale ja viem, že sú ľudia, ktorí stoja v radách pred centrami, aby sa registrovali. Oni chcú, ale my nemáme na to dosť kapacít, takže každý chce byť zaregistrovaný, každý utečenec, ale problém je, že my ich nie, nie sme schopní registrovať, ale možno som vás zle pochopila. Je to pravda je veľa ľudí, ktorí sa snažia zaregistrovať. Choďte tam a pozrite sa, uvidíte ľudí, ktorí sa zúfalo snažia dostať do registračných centier a do hotspotov, ale tie procesy sú veľmi pomalé a nie každý sa vie e, zaregistrovať. Možno ma zle tlmočia, ja neviem, ale jednoducho nechápete, čo chcem povedať. Toto sa deje. Ľudia nie sú relokovaní a to preto, že členské štáty nedodržiavajú svoje sľuby. Nemecko ponúklo iba 10 miest, ale to je smiešne. 12 členná rodina nemôže byť tá, potom pres, relokovaná. Ale je ten, že priority utečencov sa neberú do, do úvahy. Členským štátom veľmi dlho trvá rozhodovanie o relokácii špecifickej osoby. Nejaká osoba čaká niekde bez ubytovania dva mesiace a nevie, či a kedy bude relokovaná do nejakého iného štátu. Ani nevie, do ktorého. Toto je naliehavý problém. Chcem sa spýtať komisie, aké predkladá návrhy, aby utečenci mohli prichádzať legálne a bezpečne. Každý deň hynú ľudia v stredozemnom mori, takže toto je naša prvá priorita. Ďalšia vec, chcem povedať kolegom, že my sme dali viac peňazí Frontexu, aby mohli zachraňovať ľudí na mori. Oni používajú teraz e, tie peniaze, aby si kúpili viac e, lodí a e, rekrutovali viac personálu, ale tie menie, peniaze sa nevyužívajú na záchranu ľudí. Oni nakoniec požiadali holandskú po, políciu, aby vzala ľudí späť, ale toto nie je tá práca, na ktorú sme Frontexu dali peniaze Takže zvyčajne tieto peniaze sa používajú na zabezpečenie e, hraníc, aby boli nepriepustné. A iba niekedy e, občasne sa používajú na záchranu osôb. Ďakujem a teraz pani Wimberg. Ja môžem sa ja, e, Áno, ďakujem pani predsednička. Musím povedať, že mám naozaj veľké obavy, pokiaľ ide o Švédsko. Ako povedala kolegyňa, 190 tisíc ľudí prišlo do Švédska a premiér teraz e, žiada EÚ, aby aspoň 50 tisíc ľudí vzala naspäť. To je doslova patetické. Švédsko musí e, robiť veľa na e, vnútroštátnej štátnej úrovni, dobre, našťastie e, sa e, teraz e, znova kontrolujú hranice, ale nakoniec to teraz všetko znáša Švédsko. Hotspoty teraz premiestnili 160 tisíc ľudí, ale 600 tisíc ehm, ehm, nad kvótu, čo s tým máme robiť, čo máme robiť s týmito eh, ľuďmi. Eh, ľudia sami rozhodujú, kam majú ísť a kam chcú ísť. Eh, o tom treba tiež hovoriť a vo fondoch je takisto neuveriteľne veľa peňazí, ale teraz ide o to, aby členské štáty vkladali prostriedky a aby tie členské štáty, ktoré musia zvládnuť ten najväčší nápor, očakávate aj od nich, aby platili do týchto fondov? No asi nie. Toto všetko budeme musieť nanovo premyslieť a pozrieť sa aj na to, ako pomôcť skutočne tým, ktorí naozaj potrebujú pomoc, ktorí potrebujú podporu, aby zvládli e, túto situáciu. Naozaj sa zamýšľate nad tým, ako zvládnuť túto situáciu? E, patrím k najväčšej politickej skupine v, tejto, v tomto v tejto inštitúcii a e, prečo musím vždy hovoriť až po extrémnej pravici Švédska takže to na úvod. Chcem sa poďakovať komisii za zvládnutie a zvládanie e, migračnej krízy a takisto predseda komisie Juncker e, konkrétne hovoril o zodpovednosti a o nedostatkoch pri implementácii opatrení, ktoré e, boli už schválené a 160 tisíc ľudí bolo len prelo, premiestnených a medzi nimi uh, niektorí z Talianska do Švédska. A myslím si, že nastal čas, aby aj Švédsko sa dostalo na mapu tejto núdzovej situácie, uh, pretože tu je núdzová situácia. Uh, tu každý deň prichádzajú vlaky do Malmo a toto je európske mesto, ktoré e, príjma najviac e, detí a maloletých bez sprievodu a tu uh, je, sú potrebné najväčšie zdroje a napriek tomu, že Švédsko má jeden z najlepšie pripravených uh, príjímacích systémov, nedokáže to samé zvládnuť. Teda uh, žiadame o pomoc, preberáme zodpovednosť, ale je nepochopiteľné, prečo všetky extra opatrenia, ktoré komisia prijala, sa týkajú len krajín prvého prijatia na vonkajších hraniciach a krajín e, tranzitu. Vieme, že Dublin nefunguje. Mnohí stále neviem akých dôvodov, ale jednoducho nie sú registrovaní, nie sú im odobrané otlačky prstov, takže e, Švédsko sa stáva e, krajinou e, konečného prijatia a zároveň prvou príjímacou krajinou. Teda máme tu dvojitú výzvu. Máme obrovský tlak na hraniciach a máme obrovský tlak na bývanie, na pracovný trh a samozrejme aj na e, školstvo. Takže tie otázky sú viaceré a všetky smerujú na komisiu. E, máte v úmysle, v úmysle Eh, zaradiť aj Švédsko do tejto relokačnej schémy 160 tisíc ľudí, aj keď Maďarsko nechce byť súčasťou, chcete zaradiť do relokačného systému eh, aj Švédsko, plánujete tu zriadiť hotspoty, plánujete mimoriadne opatrenia na pomoc eh, deťom bez, maloletým bez prievodu, kde si to vyžaduje mimoriadne zdroje. A keď sa ešte môžem krátko dotknúť ďalšieho problému, prezident, predseda komisie Juncker ohlásil, že krajiny v eurozóne ktoré vynakladajú extra úsilie pri zvládaní migrácie, budú mať možnosť flexibilný výklad e, paktu stability. Ale čo s krajinami, ktoré sú mimo eurozóny? Je to diskriminácia a znamená to, že len štáty eurozóny majú mimoriadný a nadmerný tlak? A čo tie opatrenia, ktoré chce prijať komisia pre krajiny mimo eurozóny, aby sa pomohlo aj týmto krajinám, aby sa dokázali vyrovnať s obrovským množstvom žiadateľov o azyl, ktorých prijímajú. A ešte posledná téma, pani predsednička, mohli by ste nám povedať, mohli by nám komisia povedať, či zverejní členenie finančných, ľudských a logistických zdrojov uh, do jednotlivých e, trastových fondov pre Sýriu, Afriku a tak ďalej, pretože chceme, aby sme presne vedeli, ktoré štáty si plnia svoje úlohy. Ďakujem, pani Koráca Bilda, vy ste si zobrali slovo na dvojnásobný čas ako ostatný. Pán Kueľu. Hmm. Ďakujem pani predsednička, ďakujem za informácie a jej stanovisko. Na úvod chcem povedať, že súhlasím s tou ideou, a pani Esiga nám povedala, že musíme riešiť naliehavú situáciu krátkodobými opatreniami, ale nesmieme zabúdať ani na problémy pri zdroji a v krajinách povodu a nemôžeme teda zabúdať na dlhodobé opatrenia. A v súlade s tým, čo povedala pani Wikström, ani ja nechápem, tento parlament nechápe, že členské štáty toľko hovoria o bezpečných hraniciach, ale neposkytujú dostatok ľudských zdrojov e, na Eh, zachytávanie a registráciu tisícok ľudí, ktorí k nám prichádzajú. Tu nie je len o maximálne čísla utečencov, ale eh, pritom neprijať eh, rozhodnutia, ktoré sú takéto dôležité. Myslím si, že členské štáty musia strážiť hranice a zároveň mm, relokovať tých 160 tisíc ľudí, ale ja viem, že sú krajiny, kde sú problémy uh, s týmito relokačnými metódami, ale sú aj ďalšie e, krajiny, napríklad u nás v Portugalsku veľa mimovládnych organizácií e, pripravilo sieť na prijatie týchto ľudí. A teraz je to v teréne, ale utečenci neprichádzajú, takže je tu akýsi pocit oklamania, a je tu vlastne obraz Európy, ktorá nefunguje. A to ma znepokojuje. Štyri stručné otázky. Prvá týka sa hotspotov. Len keď e, budú hotspoty v Grécku a v Taliansku mať e, úradníkov EASO, Takže čo, nemáme dostatok EASO úradníkov? Druhá otázka. Pred, medzi 29. oktobrom a 4. novembrom e, prišlo do Grécka takmer 40 tisíc ľudí. To je viac než 6 tisíc e, ľudí denne. Dokážu súčasné hotspoty registrovať, e, zaznamenať týchto ľudí? Dokážu to zvládnuť príjímacie centra? Tretia otázka. Pokiaľ viem, pilotný projekt pre zrýchlenie postupov e, má isté rizika. Môžete e, nám dať ďalšie informácie, čo dokážu zvládnuť tieto zrýchlené postupy. A po štvrté, kolega už hovoril o návratovej politike, pán Gion, a myslím, že komisia predstaví návrh e, pre zvýšenie právomoci Frontexu, takže na to čakáme ale e, sú tu potrebné dohody na implementáciu návratov. Poskytuje e, komisia podporu na takéto readmisné dohody členských štátov s tretimi krajinami? Ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Ala Aos Isiar. E Ďakujem pani predsedníčka. V stanovisku rady sa hovorí okrem iného, že e, je treba jasne vysvetliť migrantom, že sa musia registrovať v prvom členskom štáte, do ktorého prídu a že nemajú právo vyberať si členský štát, e, ktorý bude spracovávať a skúmať ich žiadosť. Samozrejme je to zaujímavé, čo to znamená v praxi čo má robiť členský štát, ak e, sa migranti nezaregistrujú v prvom členskom štáte, do ktorého prídu. Je tu, druhá, je tu veľká sekundárna migrácia do e, Nemecka a škandinávskych krajín. A mala, malo by napríklad Švédsko odmietnúť a prijať žiadosť od ľudí, ktorí prichádzajú z Dánska, má Fínsko odmietnúť žiadosť 10 tisícov, ktorí prichádzajú zo Švédska. Teraz sú tieto žiadosti spracovávané a e, zdá sa e, ťažké e, vysvetľovať migrantom práva, aké majú alebo nemajú. Aký je váš názor? Ďakujem, pani Bjork. Ďakujem, ja sa pokúsim byť stručná, veľa tu už bolo povedané a ja by som chcela zdôrazniť to, čo povedala pani Spinelli s ohľadom na Grécko. Ide o zdroje, tá situácia je tam veľmi vážna a teraz nestačí, aby komisia len povedala, my sme sa rozhodli e, podporiť, ale peniaze nie sú tam, kde by mali byť a Títo ľudia teraz mrznú, chor, e, podliehajú chorobám a e, Samozrejme, tieto dodatočné prostriedky na záchranu e, životov sú vyčlenené a grécké orgány potom vlastne skúmajú, kde môžu pomôcť, ale je stále škandalózne, že ešte stále ľudia zomierajú na mori a pokiaľ ide o hotspoty, tu som tiež konkrétne odpovede. Vnímame to veľmi kriticky, vieme, ako to konkrétne bude fungovať v praxi a takisto to, o čom tu teraz diskutujeme, rozpočet, prostriedky, to je ďalšia otázka. Transparentnosť nám tu chýba. Kam plynú tieto prostriedky? Keď počúvam komisiu, vyzerá to tak, ako by sa veľa prostriedkov využívalo na kontrolu hraníc, na represívne opatrenia, na vzdelávanie eh, úradníkov, ktorí majú na starosti migráciu v tretich krajinách, ale kde konkrétne sa používajú peniaze, koľko sa používa na, eh, nielen na migráciu, ale aj na integráciu. Áno, aj Švédsko by sa malo zviditeľniť na tejto mape migračnej krízy. Eh, tu je pomerne vysoká mm, životná úroveň, ľudia sú zodpovední, solidárni ale e, tu je dôležité aj to, aby sme povedali a signalizovali, že zvládneme to, ale potrebujeme politický plán, aj pokiaľ ide o zamestnanosť, o integráciu, o ubytovanie a to aj dlhodobo. A tu e, jednoducho e, potrebujeme správne opatrenia. A takisto sa pýtam komisie, ako vyzerá spolupráca s jednotlivými agentúrami v rámci OS. N. E, OSN to takisto poukázala na to, že je v zložitej situácii. Pán Strichovský. Paní predsedající, e, vzhledem k tomu, že máme málo času, tak e, sa umecím pouze. keďže máme málo času Obmedzím sa iba na otázky. Mám niekoľko otázok. Poprvé, e, zaujalo ma, že prečo sa rieši iba Grécko a Taliansko. Myslím si, že dnes situácia je už celkom iná, vyvinula sa a mali by sa riešiť aj ďalšie štáty. Po druhé, tento materiál vôbec nereflektuje aktuálnu situáciu. Podľa správ, neziskových organizácií, ktoré pôsobia v Afganistane. E, za posledné tri týždne 70 tisíc Afgáncov zamierilo do Európy. Kde máme nejakú reakciu na túto situáciu, ktorá je už e, dnes e, sa prejavuje na grecko-tureckých hraniciach, nehovoriac o Grécku, Maďarsku, Slovinsku, Maďarsku a tak ďalej. Myslím si, že Európska Komisia by mala tieto materiály zaktualizovať a poslať nám aktuálny prehľad. Po druhé, pripravujete nejaký mechanizmus premiesňovania utečencov, pretože ako sme počuli, súčasný mechanizmus je vzhľadom na počet utečencov, ktorí sú v EÚ nedostatočný. Ak áno, rád by som vedel, aké bude mať parametre. Tiež by som chcel vedieť, či komisia chcú robiť nejaké kroky v tom smere, aby štáty ako Nemecko a Švédsko zmenili svoj sociálny systém podpory ľudí, ktorí sa hlásia ako utečenci. Aké sú výsledky rokovania s Tureckom? Zmení to niečo na situácii, pretože v súčasnosti sa prevádzactvom v Turecku živí asi 25 tisíc ľudí. No a posledná eh, vec bezpečnej krajiny. Je Grécko bezpečnou krajinou? Ako je možné, že niektoré nemecké súdy neoznačujú Grécko za bezpečnú krajinu? Kedy bude dokončený tento zoznam bezpečných krajín a aké budú mať parametre? Je Afganistan a Pakistan bez sú bezpečnými krajinami? A pokiaľ ide o spoločný azylový systém, ja som veľmi rád, že ste mm, sa o tom zmienili. Poviem vám jednu vec. Dôvod, prečo sa členské štáty týmto hotspotom E, prečo sa utečenci týmto hotspotom e, vyhýbajú, je, že vedia, že v ďalších štátoch majú väčšiu nádej na úspech e, pri získavaní azylu. Myslím si, že to je veľmi dôležité pre azylovú politiku. Ďakujem a teraz dávam slovo pani Žoli. Ďakujem, pani predsednička. Ja by som si chcela od komisie vypočuť odpovede na dve otázky. Posledné tri roky som strávila veľa času v Afganistane, v Kábule a chcela by som byť ubezpečená, že Afgánci nebudú navracaní pod zámienkou, že Afganistan bude označený za bezpečnú krajinu. Keď prichádzajú e, do Nemecka lietadlami alebo do Británie z nordických krajín. Oni z Kábulu odchádzajú s veľmi malým množstvom peňazí. Mnohí z nich nie sú z Kábulu, sú z Herátu, z Džalalabádu a z mnohých ďalších miest a cesty nie sú bezpečné, nie, neexistujú tam mm, komunikácie a oni sú veľmi ľahkou korisťou pre Taliban a preto je potrebné, aby práva ruka vedela, čo robí ľavá ruka Počas vojny v Afganistane e, sme nechávali často mladých ľudí, aby padli do rúk Talibanu. To je absurdné. Ďalej, rada by som e, si vypočula ubezpečenie, že komisia nebude rade odporúčať opätovné zavedenie dublinskej procedúry a opätovne navracať ľudí do Grécka. Grécko nedostalo 2,5 miliardy eur pomoci, ktorú, ktoré im slúbili v októbri. Je 150 tisíc ľudí mesačne na tureckých hraniciach, ktorí túto hranicu prechádzajú a bolo by absurdné e, opätovne navracať utečencov do Grécka e, pod zámienkou Dublinu. Ďakujem pani Žoli a teraz pán Grek stratégie. Mám dva konkrétne pytania. Pyta... Mám dve konkrétne otázky. A prvá. Prečo sme svedkami takého pomalého pokroku v boji proti nezákonnej imigrácii a prevádzačstvu? je zasa je tu rozhodnutie Rady OSN 2430 a otvára sa nová migračná cesta cez Turecko, cez Čierne more a podľa prvých vyjadrení predsodu komisie pred Európskym parlamentom e, odporúčania rady z apríla e, neboli dodržané a e, naďalej dochádza k týmto zločinom a tejto kriminálnej činnosti. Takže pokiaľ ide o, o to, čo sa zverejnilo zo stretnutia s tureckými predstaviteľmi, to nebolo ani zverejnené. A chcem sa dotknúť ešte jednej veci a síce našej reakcie. E, my sa čas často sa o tom hovorí, pokiaľ ide o našu reakciu na e, násilie voči kresťanom, ale aj v týchto utečeneckých táboroch. A médiá o tom vlastne e, hovoria, ale nedostáva sa to úplne do e, priestoru na verejnosť, takže tu chýbajú informácie iránsky Iránci, ktorí konvertujú, tí boli úplne e, vyčlenení na okraj a e, vlastne a toto je naozaj veľmi zlá situácia a na to treba poukázať takisto. A Takisto treba jasne povedať, že sa takéto veci dejú. Takže na jednej strane e, boj proti e, prevádzačom a na druhej strane boj proti e, násiliu voči kresťanom. Pani Veržiat. Ďakujem. Ja si myslím, že my neberieme do úvahy vývoj týchto e, migračných tokov. Pán Vilon pripravoval summit v Lavalete a pripomenul nám, že medzi prvými opatreniami, ktoré boli prijaté v apríli, tak všetci sme boli e, sústredení na situáciu v Taliansku a na e, e cestu Líbia-Taliansko E, to bola cesta z minulého roku. Koncom tohto roka vidíme vývoj aj v tejto veci a vidíme, že väčšina týchto prechodov sa deje cestou Turecko-Grécko. A ja už nemôžem e, e, nemyslieť na to, že Turecko tú istú úlohu zohráva a už my nemôžeme myslieť len na situáciu v Sýrii. A ja by som sa chcela spýtať, že či komisia e, má nejaké analýzy, ako si toto vysvetľuje. Po druhé, situácia utečencov po registrácii. Ja si myslím, že naozaj sú ľudia, ktorí sa ponáhľajú, aby sa zaregistrovali na hotspotoch, lebo tam potom isté veci už dostanú, ale samozrejme nie je to protirečivé, že niektorí ľudia odmietajú registráciu a hotspoty a všetky výhrady, ktoré tu už e, na túto tému odzneli, e, nevyriešia všetko. Je potrebné, lebo máme tu vlastne e, potrebu, aby sme nevytvorili situáciu nerovnosti. Máme tu dobrých utečencov, dobrých žiadateľov o azyl, ktorí pochádzajú z krajín, na ktoré sa vzťahuje právo o azyl a potom tu máme, by sme tu mali druhých zlých migrantov zo zlých krajín, ekonomických migrantov. Po tretie, e, trvám na tom, aby sa vyjasnilo financovanie. E, Frontex má fond na migráciu a integráciu, ale my už vôbec nerozumieme, ako sa veci financujú a vlastne e, situácia v tejto oblasti sa len komplikuje. 8 milión tu máme na záchranu na mori, plus ďalšie e, peniaze a naozaj máme tu stále ďalších a ďalších mŕtvych v stredozemnom mori. Hovorili ste o nedodržiavaní pravidel. Ja by som o tom chcela vedieť niečo viac, pretože mňa napríklad aj situácia v Padokale. A posledným rečníkom pán Boj. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Äh, bleiben Ďakujem, pani predsednička. Zostáva ešte celý rad otázok äh, pre komisii. Nemôžeme povedať, že je nečinná. Äh, nie, ale nevidím výsledky. Hovoríte o tom, že tie prevádzarské cesty ähm, treba eh, odalovať, že treba zvýšiť informačnú kampaň a že eh, registrovať utečencov, ale ja sa pýtam, ako to vyzerá. A ako to vyzerá na týchto eh, cestách? Poznáme už tieto cesty a čo sa na nich odohráva a čo potom s tými prevádzačmi? <clears throat> dochádza k zatknutiu, uväzneniu. Vieme teda veľmi málo aj o tom, čo je s tými opatreniami na presídlenie. Mm. 429 tisíc a vy hovoríte potom 160 tisíc, nejako mi nesedia tie čísla. Uh, Hovoríte, že 750 tisíc prišlo do konca októbra do Európy, ale Nemecko hovorí o 800 tisíc, e, zo Švedska počúvam 190 tisíc a to už je milión. Takže zostáva otázka, koľko je to vlastne E, spolu a v čom tkvie, že sú také rozdiely? Je to v tom, že nie sú registrovaní a nakoniec tu ešte zostáva aj otázka, čo sa potom stane s tými, ktorí sa nenechajú registrovať e, keď chcete zintenzívniť informácie o tom, že sa musia registrovať, potom je tu otázka, aké sú tu sankcie pre tých, ktorí sa nedajú registrovať pretože ak nebudú sankcie, nič sa nezmení. Ďakujem, pán Vojkt. E, pani Sigana, ja mám ešte jednu otázku na vás. E, posledné zasadnutie o Balkáne sa rozhodlo, že sa vytvorí 100 tisíc miest pre migrantov, z toho polovica v Grécku a ja sa pýtam, kde má byť umiestnených tých ďalších 50 tisíc osôb Teraz máte ale len dve minúty na odpoveď, pretože potom nás čaká ďalšia časť zasadnutia nášho výboru. Eh. Ďakujem. Pre mňa najdôležitejšia vec je, aby som si vypočula vaše komentáre, ale myslím, že by sme si mali naplánovať viac takýchto zasadnutí, aby sme mali možnosť viac dohlbky diskutovať, ehm, ak mám niečo povedať za 10 minút. A Takisto chcem dať slovo kolegovi, ktorý nedávno bol priamo na mieste a vie vám poskytnúť dôležité informácie. Nachádzame sa teraz vo veľmi ťažkej fáze, kedy je ohrozená dôveryhodnosť EÚ a je to takisto jedna z najhorších kríz, ktorú sme kedy zažili. Každý to vie. Fakt, že ministri vnútra a hlavy štátov a vlád sa stretávajú tak často, ehm, je dôležité zdôrazniť to nám pomáha sprostredkovávať veľmi dôležité politické posolstva a umožňuje nám to lepšie pochopiť situáciu a to je našim hlavným cieľom. Musíme pochopiť, čo sa vlastne deje, pretože ako ste povedali aj vy, máme toľko dát a štatistík a my sa snažíme ich zhromažďovať a dať ich do takého kontextu, aby sme získali úplný obraz o situácii v reálnom čase a aby sme mali e, možnosť reagovať v reálnom čase. A druhá e, zložka je, že politické rozhodnutia, ktoré sa priebežne prijímajú, nám dávajú mandát, aby sme mohli pracovať priamo v teréne. A to je vlastne naša základná úloha. Nie je to ľahká práca. Dôvody tejto krízy sú z časti interné a z časti externé. Niektoré príčiny krízy my nevieme ovplyvniť, ale kumulácia tých dôvodov vedie k tejto našej zásadnej situácii a my sa musíme teraz poznačiť um, dobre využiť to politické vedenie, ktoré máme a pracovať efektívne v teréne a predvídať ďalšie kroky. A tie ďalšie kroky patria do, do rámca veľkej agendy pre migráciu. My pracujeme konkrétne napríklad na hotspotoch a relokáciách, ale nezabúdame ani na ďalšie zložky agendy pre migráciu, ktorá obsahuje právne a legálne nástroje migrácie napríklad, alebo dublinské nariadenie, ktoré ešte spomeniem, zlepšenie spoločného európskeho azylového systému a zintenzívnenie spolupráce s tretími štátmi. Keď to takto vymenovávam, Zdá sa, že je to stále to isté, ale v skutočnosti obsah týchto nástrojov a týchto konkrétnych oblastí je iný ako v minulosti. E, povaha, kvalita toho obsahu sa naozaj zmenila a to je dôležité zdôrazniť. Pokiaľ ide o návraty, veľmi stručne, pretože to som na úvod nespomenula, smernica o návratoch musí byť implementovaná. Vy viete veľmi dobre, že naše činnosti teraz, ktoré robíme, konania o porušeniach zmluvy a spolupráca s členskými štátmi, um, toto všetko posilňujeme. Akčný plán pre návraty je tým plánom, ktorý teraz realizujeme a um, zmení počty navrátených osôb. Toto je úzko spojené s uzatváraním readmisných dohôd a so spoluprácou s tými tretimi štátmi. Tie návraty v prvom rade musia byť, na, e, musia byť dobrovoľné a my to musíme nejako zorganizovať v tých členských štátoch. Musíme viesť dialógy s tretimi štátmi. To je veľmi silný nástroj, tie dialógy. Nájdete to aj v záveroch včerajšej Rady ministrov vnútra. Je to veľmi silný nástroj. Bilaterálne dialógy s tretími štátmi na vysokej úrovni. Um, sú to štáty ako Afganistan, Maroko, Nigéria, Pakistan, Tunisko a Turecko. Toto sú štáty, ktoré nám musia pomôcť e, s posilnením návratovej a readmisnej politiky, aby sme mohli dosiahnuť v tomto lepšie výsledky. A to je zasa úzko spojené samozrejme s e, uplatňovaním readmisných dohôd. Teraz téma peniaze. Môžem iba zopakovať, že my vieme, kam idú peniaze. Národné programy, to sú programy, ktoré vlastne určujú, kam tie peniaze tečú v členských štátoch. A toto máme naplánované na ďalšie roky, kam tie peniaze pôjdu. A to je dôležité na riešenie týchto naliehavých situácií. Vy ste spomínali Trust Fund pre Afriku a pýtali ste sa, ako podnietíme členské štáty, aby sa na tom zúčastňovali. Myslím si, že členské štáty, keď uvedia konkrétne projekty s africkými partnermi, tak potom budú mať záujem, e, budú chcieť investovať peniaze, pretože tieto projekty pomôžu vyriešiť aj určité problémy v členských štátoch. A je to investícia do reálnych konkrétnych projektov. A myslím si, že toto vyvolá prirodzene záujem o poskytovanie príspevkov do trastového fondu. No a ďalšia vec, jeden poslanec povedal, že informácie v dokumente, ktorý máme na stole, sú zastaralé. Toto je oznámenie z októbra, zo 14. októbra. Samozrejme, údaje sa menia každým dňom. Ja som povedala na úvod už, že keby som vám mala poskytnúť súčasnú tabuľku o relokáciách 105 osôb ľudí z Talianska bolo presunutých do Fínska, Švédska, Francúzska a Španielska. Máme tu konkrétne čísla a z Grécka 30 osôb bolo presunutých do Luxemburgu, Luxemburska. Konkrétne čísla a konkrétne štatistiky o účasti rôznych agentúr a našich kolegov v manažerských tímoch takisto sú k dispozícii. Pokiaľ ide o tému relokácie, asi si spomínate, že pred určitým časom sme sa snažili zrealizovať prvé pilotné projekty v oblasti relokácie. E, bolo to pilotný projekt Jurema z Malty. Vtedy tá kríza ešte nebola taká akutná. Asi si spomínate, hovorili sme o tom na našich stretnutiach aj s EASO, Um, spomínate si asi, že implementácia prvého pilotného projektu bola veľmi ťažká. Nie preto, že by chýbala solidarita členských štátov, ale preto, e, že e, narážali na praktické problémy. Niektorí ľudia v tej dobe, aj keď kríza ešte nebola akutná, nechceli ísť do určitých štátov. Čiže na tomto vidíme, ako je relokácia ťažká je ťažké ju zrealizovať. Ale teraz máme naozaj skutočnú krízu, musíme um, spojiť sily a musíme sa snažiť to zrealizovať, nájsť nejaké cesty, aby sa naozaj tie relokácie realizovali. V tejto prvej úvodnej fáze e, nemôžeme ešte očakávať kompletnú plnú implementáciu, samozrejme, ale dôležité je, um, získať skúsenosti. Tie prvé skúsenosti z prvých dní sú veľmi dôležité pre lepšiu implementáciu. Pani predsednička, rada by som vás požiadala, um, nemôžem sa už venovať e, iným veciam, ale prosím vás ešte o 5 minút pre môjho kolegu. Je to vedúci právneho útvaru, bol v Grécku. Áno, ďakujem, 5 minút pretože on má priame skúsenosti z Grécka. Zúčastnil sa na prvej fáze vytvorenia hotspotov priamo na mieste v Grécku. Takže on vám povie určité informácie, ktoré vlastne zareagujú aj na vaše otázky. A je to také bezprostredné svedectvo osoby, osoby, ktorá tam bola. Prepačte, pani Spinelli, najprv si vypočujeme nášho rečníka. Ďakujem, pani predsednička. Dimitri Jotakos, vedúci právneho útvaru v DG Home. Bol som osobitným zástupcom komisie, ktorý bol vyslaný do Grécka, aby som gréckým orgánom pomohol vytvoriť hotspoty a Ehm, aby som pomohol ehm, zahájiť e, program relokácie. Nemôžem hovoriť o Taliansku, pretože tam je iný tím. Ja môžem hovoriť iba o Grécku, ale samozrejme sú tam určité spoločné veci a niektoré rozdiely. Veľký rozdiel je, povedala to pani Spinelli, Grécko má závažné finančné problémy, má problém s hotovostnými peniazmi, nemôžu posúvať peniaze na zaplatenie najnaliehavejších potrieb a preto tu komisia musí pomáhať Takže toto sú problémy v Grécku. Tá zodpovednosť je e, delená. Grécko, Grécku dlho trvalo vytvoriť e, dobrú manažerskú štruktúru na príjmanie peňazí, čiže veľa času sa stratilo, ale teraz už tie štruktúry existujú, peniaze sú pripravené, takisto sme už urobili zálohové platby na spoločný bankový účet Komisie a Grécka v Gréckej banke. 33 miliónov eur čaká na to, aby Grécko ich využilo čo najskôr. Takže toto bol jeden z najväčších problémov, ale zdá sa, že už sa to rieši, i keď dosť neskoro. Pokiaľ ide o fungovanie hotspotov, bol som tam viackrát. Musíte pamätať na to pri tých hotspotoch, že majú dve funkcie. Prvá funkcia je registrácia, to zahrňa zistenie totožnosti, odoberanie otlačkov prstov občanov tretich štátov na tých prvých ostrovoch a druhá funkcia je ubytovanie. Situácia v Grécku v súčasnosti je taká, že je tam jeden hotspot na ostrove Lesbos, ten už je takmer ukončený a ďalšie štyri hotspoty sa nachádzajú pozdĺž grécko-tureckej námornej hranice, a tie by mali fungovať do konca novembra. Vo všeobecnosti registrácia v Grécku funguje dobre, ale chýba tam mm, kapacita na dobré, dôstojné ubytovanie. E, registrácia funguje dobre z geografických dôvodov. Žiadni občania tretich štátov, ktorí prichádzajú na ostrovy, nemôžu tak ako ten ostrov zasa opustiť um, nemôžu odísť z greckého ostrova loďou, môžu tak urobiť až po kompletnej registrácii a e, grécké orgány aj Frontex e, trajekty veľmi dobre kontrolujú, čiže tie trajekty, ktoré idú z ostrovov na pevninu, sú dobre kontrolované. Predsedníčka prerušila rečníka a hovorí, že e, na ďalšom zasadnutí výboru LIBE sa bude hovoriť konkrétne o téme hotspoty. Bohužiaľ viac času už dnes nemáme. Ďakujem za účasť. Kolegyne, kolegovia. A teraz pristúpime k bodu 7. Dohoda so Švajčiarskom o jeho o účasti na Európskom orgáne podpornom pre azyl táto téma Švajčiarska nás už dlho sprevádza. Počas zasadnutia Líbe 10. novembra minulého roka sa konalo posledné zasadnutie k tejto téme a teraz tu máme medzi nami pani Mecolu. Pani Mecola, nech sa páči, povedzte nám niečo k tejto správe. Ďakujem, pani predsednička. Ja chcem povedať, že EASO zohráva kľúčovú úlohu pri realizácii azylovej politiky Európskej únie a preto sa domnievam, že by sme mali pokračovať s posilňovaním funkcií tejto agentúry a mali by sme pomôcť agentúre splniť jej funkcie a článok 49 zmluvy o EASO špecifikuje rámec a limity pre Island, e, Norsko, Švajčiarsko a Lichtensteinsko. Hovorí sa tam, že tieto štyri štáty by mali byť pre, pridružené k práci tejto agentúry. Účasť týchto štátov dá dodatočný ďalší rozmer práci EASO, najmä pokiaľ ide o pokračovanie zberu údajov medzi týmito štátmi a EASO. Európsky parlament už e, dal zelenú uzavretiu e, dohôd s Norskom a Lichtenštajnskom a výbor Libe už o tom hlasoval. Hlasoval už teda o Islande a malo by to byť podpísané predtým, než to pôjde na plenárku. No a Výbor takisto odložil hlasovanie o Švedsku kvôli tomu, pardon, o Švajčiarsku, pretože sa tam konalo minulý rok referendum. Švajčiarsko je pridruženým členom Dublinského systému a dohody medzi EÚ a Švajčiarskom dajú ešte ďalší dodatočný rozmer práci EASO. Švajčiarsko sa rozhodlo, že bude sa zúčastňovať na dobrovoľnej báze Takže osoby, ak nebudú môcť ostať vo svojom štáte, budú posielané do iných štátov. Čiže bude relokovaných 1500 osôb a potom ďalších 519 osôb. Tento program by mal byť vnímaný v perspektíve migrácie v posledných rokoch, ktorá je odlišná ako v e, minulosti a takisto to musíme vnímať v kontexte utečeneckej krízy. Doteraz Švajčiarsko sa zúčastňovalo neoficiálnym spôsobom, ale Švajčiarsko aj pomáhalo Taliansku a sú tu určité veci, ktoré nie sú právne pokryté. Ale keď sformalizujeme účasť Švajčiarska, tak Švajčiarsko a Jazo si môžu e, sformalizovať aj vlastnú spoluprácu a e, Švajčiarsko môže byť podporované dlhodobo. Preto je potrebné lepšie zharmonizovať európsky azylový systém. Ja odporúčam, aby sme pokračovali s týmto návrhom dohody so Švajčiarskom a dúfam, že rôzne politické skupiny schvália tento navrhovaný postup. Teším sa na pripomienky a potom poskytnem záverečné reakcie. Ďakujem a teraz dávam slovo tieňovej spravodajkyni Silvi Guillaume. Ďakujem. My chceme navrhnúť, aby sme dokončili diskusiu k tejto téme, ako Roberta navrhla rokovania a etick, o etických aspektoch e, ohľadne azylu ešte, treba povedať, že neprebiehali veľmi pokojne. Je to istým spôsobom e, neistota, ktorú e, vyvolalo hlasovanie 9 februára 2014. Na to nemôžeme zabúdať. V súčasnosti máme veľmi jasnú víziu k referendu z 9. februára a dočasné riešenie, e, kde na jednej strane Európska únia, na druhej strane Švajčiarska konfederácia. Tieto dohody boli pozastavené. Máme tu malú nádej, pokiaľ ide o E, slobodný pohyb e, ľudí, pretože 100 tisíc obyvateľov Švajčiarska podpísalo iniciatívu, aby sa vyšlo z tejto slepej uličky medzi Helveckou a Švajčiarskou konfederáciou a EÚ. Ešte stále m, mm, tu pretrváva taká právna neistota a nejasnosť a je veľmi ťažké privilegovať e, pragmatický alebo pragmatickejší prístup, lebo ako povedala pani Mecola, to by znamenalo, že mm, sa bude teda automaticky reinštalovať a relokalizovať. A navyše je jasné, že absencia formalizovaného rámca e, môže e, e, vlastne potom viesť k istým riešeniam v kontexte tejto humanitárnej krízy utečencov. Tento prístup nemôže byť e, bianko šekom, sú tu isté princípy a my musíme byť veľmi bdelí a prípadne aj reaktívni, ak dopady nebudú v súlade s hodnotami, ktoré bráni Európska únia. Ďakujem. Ďakujem pani Guillaume, pani Veržia. Áno, ja um, vlastne idem tým istým smerom ako Sylvie Guillaume. Som prekvapená, že táto téma sa znovu objavila v našom programe. Možno, že by bolo dobre, keby sme boli informovaní, najmä keď sme tieňovými spravodajcami, e, že to bude na programe. Teda táto téma bola stiahnutá z programu e, po referende vo Švajčiarsku a ja zdieľam pochybnosti. E, Švajčiarsko je členom Dublinu, Schengenu, ako to povedala pani Mecova, participuje na relokalizácii, ale mm, v súčasnosti bez toho, aby sme mali nejaké dopadové štúdie, zdá sa, že e, Švajčiarska konfederácia e, si vyberá to, čo sa jej hodí. Nie je sama, sú to aj niektoré členské štáty EÚ, ale ja si kladiem mnohé otázky. Samozrejme, pragmatizmus áno, pokiaľ ide o azylové otázky, ale je tu aj potreba e, trošku podrobnejších informácií ohľadne toho, čo robia e, v tejto oblasti švajčiarske úrady a trochu viac o referende. Pán Kirchhoff, nech sa páči a ja ospravedlňujem sa. Ďakujem, pani predsednička. Nemali by sme Švajčiarsko kritizovať. V žiadnom prípade vieme, že Švajčiarsko si uplatnilo opt-in do rôznych ustanovení EÚ, do rôznych nariadení EÚ. Je to súčasť dohody medzi Švajčiarskom EÚ. A boli to veľmi pozitívne veci zvyčajne i keď Švajčiarsko je mimo EÚ, napriek tomu je veľmi konštruktívnym partnerom pre EÚ už dlhé roky, takže ja nechcem kritizovať Švajčiarsko. Myslím si však, že by sme mali podporiť niektoré pripomienky pani Mecoli. Určite tá mm, spolupráca má veľmi vysokú hodnotu, najmä spolupráca s EASO EASO je jedna z agentúr, ktorá podľa mňa naozaj pozitívne pôsobí počas súčasnej krízy. Švajčiarsko sa už zúčastňuje na dublinskom nariadení a mm, fungovanie tohto nariadenia je naozaj v našom záujme, podľa mňa. Myslím si, že toto je všetko veľmi pozitívny pohyb a moja skupina toto môže plne podporiť. Môžeme plne podporiť e, pozitívny prístup k Švajčiarsku. Ďakujem. Pani Wikström, nech sa páči. O ja Ďakujem, pani predsednička. Asi prvýkrát v tomto výbore sa vyjadrujem tento rok po švedsky, ale mám pocit, že Situácia v mojej krajine je teraz taká, že musím naozaj využiť vlastný materinský jazyk. Pokiaľ ide o spoluprácu so Švajčiarskom a pokiaľ ide o jeho účasť na tomto programe, je to čas spolupráce s Európskou úniou a myslím si, že by sme to mali vnímať aj pozitívne, že Švajčiarsko môže podporiť EASO. Moja politická skupina ja podporujeme plne pani Mecolu. Spolupráca je vždy niečo dobré a uľahčiť situáciu v týchto kritických dňoch, to je v záujme nás všetkých. A Európska únia by mala e, byť pozitívne naladená voči Švajčiarsku. Musíme podporiť to, že Švajčiarsko sa k nám pripojí a Mm, EASO na Malte môže pomáhať aj Švajčiarsku. To je naozaj veľmi pozitívne a želáme si aj viac spolupráce v oblasti migrácie. Naša politická skupina si želá vždy viac spolupráce, nie menej. No a v Európe bohužiaľ tá spolupráca sa rozpadá. Je dobré, že nejaká krajina chce prispieť pozitívne. Ďakujem. Spravodajkyňa sa ešte hlási, ale prosím, pani Mecola, máte len dve minúty il- Chcem sa poďakovať každému z kolegov, ktorý sa vyjadril a ďakujem tieňovým spravodajcom, ktorí spolupracovali so mnou. E, my sme spolupracovali v minom volebnom období. Chcem sa im veľmi poďakovať za ich trpezlivosť. A chcem ešte jednu vec objasniť. Chcem povedať pani Veržiat, že sme každému tieňovému spravodajcovi zaslali pozíciu našej politickej skupiny a čakali sme na odpoveď, či už pozitívnu alebo negatívnu. Avšak všimla som si, že je potrebné lepšie ešte a ďalej spolupracovať medzi tieňovými spravodajcami. Prosím, kolegovia, ďalším bodom je trestné konanie a niektoré aspekty prezumpcie neviny a práva, ktoré sa vlastne týchto e, procesov týkajú. A týka sa to rokovaní o smernici e, ohľadne trestného práva. Tento raz tu ide o poslednú smernicu v oblasti harmonizácie trestných postupov v rámci Európskej únie a týka sa to otázok ako e, dôkazová, dôkazová ťarcha dôkazov, právo nevyjadriť sa, e, súdenie v neprítomnosti a tak ďalej. Tieto trialógy budú prebie, e, prebiehali v oktobri 27. oktobra e, Koreper potvrdil dohodu 4. novembra a my o tom budeme hlasovať dnes popoludní. Teraz chcem dať slovo pani Natali Grisbe, ktorá je spravodajkyňou, ktorá nás oboznámi o stave e, rokovaní v tejto oblasti a chcem jej zároveň poblahoželať k vynikajúcej e, práci, ktorú e, k tejto téme odviedla. Nech sa páči. Ďakujem, pani predsednička. Ja som veľmi rada, e, že vám môžem oznámiť koniec mnohomesačnej práce. My sme dospeli k dohode o budúcej európskej smernici o prezumpcii neviny. Minulý týždeň v Štrasburgu počas 5. trialógu sme dospeli k dohode medzi parlamentom a radou a 4. novembra Koreper túto dohodu schválil. E, taký stručný debriefing o negociáciách a o trialógu v novembri 2013. Komisia zverejnila svoj legislatívny balíčik o procedurálnych právach, v rámci ktorých e, bola aj prezumpcia neviny. Rada prijala všeobecný e, prístup v 2014 a v marci 2015 sme prijali aj my svoju pozíciu. Trialógy začali veľmi rýchlo Tri zasadnutia trialogov prebiehali v apríli, v máji a v júli, najskôr e, počas lotyšského predsedníctva a potom počas luxemburského. Veľmi rýchlo sme pokročili, pokiaľ ide o definíciu princípu prezumcie e, neviny, o princípoch, podľa ktorých e, vlastne ťarcha dôkazov má dopad na obvinenie a o novom článku o prezentácii tých ľudí, ktoré sú buď podozrivé alebo už obžalované. Samozrejme je tu veľa e, ešte e, rôznych sporných vecí ohľadne vyvrátení dôkazov práve na informovanosť, e, právo, právo dodržať ticho a o dôkazoch. Štvrtý trialog prebehol v septembri a tam došlo k dohode medzi všetkými tieňovými spravodajcami. Chcem sa im naozaj poďakovať za ich podporu a ich prístup k práci, lebo to bolo veľmi dôležité a e, pomohlo to aj pri záverečnom návrhu, ktorý nám pomohol výjsť zo slepej uličky a dospieť k dohode. Stanovili sme si tri priority zrušenie 5D, pokiaľ ide o, e, o ťarchu dôkazov, e, ďalej dôkazy získané pri porušení práva nevypovedať a potom e, po tretie e, e, e mučenie pri výsluchoch a potom sme hovorili aj o e, za, ver, zákaze zverejňovania obvinení. E, v druhom trialógu sme o týchto návrhoch diskutovali a našli sme dohodu veľmi stručne, čo sme dosiahli a pokiaľ ide o aplikačné pole článku 2, tak máme definíciu e, dočasného aplikačného pola, ktorá e, chráni e, osoby, ktoré sú podozrivé, ale smernica sa nebude aplikovať na právnické osoby, aj keď ten, e, to aplikačné pole bolo zaznamenané a bolo to vlastne prijaté tak, ako sme si my žiadali. Článok 4. Zákaz verejného e, e, vyhlásenia ohľadne obvinení, tak my sme tam jasne zadefinovali, čo je to verejné vyhlásenie, kto je verejný úrad. E, my sme potom článok 10 pripravili a e, takisto sme tam pripravili ustanovenie o médiách, E, to je bohužiaľ trochu slabý článok vzhľadom na to, čo sme chceli dosiahnuť, ale to je jediné, čo sme mohli dosiahnuť e, v dôsledku rozličných judikatúrnych kultúr. Pokiaľ ide o prezentáciu podozrivých, tu je víťazstvo parlamentu. E, my sme dosiahli začlenenie nového článku. Oso, nikto nemôže byť prezentovaný na verejnosti alebo kdekoľvek komu, tak, že by tam bola indukovaná ich vina. Článok 5, e, ťarcha dôkazov, tam sme e, dosiahli zmienku jasnú o oslobodení a o dvojitých dôkazoch. Ďalej, vyvrátenie dôkazov, to je článok 5, to bola naša červená línia články 6 a 7, právo nevypovedať. Tam sme po dlhých debatách prijali fúziu týchto dvoch článkov na základe žiadosti rady a bohužiaľ e, prehrali sme odsek o práve na informáciách. Väčšinu naformulovala rada počas trialógu lebo argument e, rady bol v tom, že už je tu smernica k tejto téme a máme jasnejšiu e, definíciu e, kooperatívneho správania obvinenej alebo podozrivej osoby. A naozaj s tým víťazstvom je to, že e, právo nevypovedať je absolútne právo a tým pádom sme odstránili niektoré ustanovenia, ktoré tak stemňovali text, napríklad e, podpora faktov a to, že vlastne e, ne, keď niekto nevypovedá, že to môže byť využité proti nemu. My sme toto presadili a podarilo sa nám ešte e, vyjasniť článok 8 riadok 3 ohľadne e, súdenia v neprítomnosti, aj keď, aj keď bol riadok 8 odsek 3 neboli rešpektované. Ďalej tu máme zmienku o e, národných pravidlách priateľnosti dôkazov a ich vyhodnotenia, práva na obranu a oslobodenie, oslobozovací proces. A získali sme veľmi dobrú vec. Nedosiahli sme všetko, čo sme chceli dosiahnuť, ale ja tu chcem naozaj zdôrazniť tie najsilnejšie body. Veľmi E, dobré riešenie v oblasti mučenia. To je veľmi dobrý text, pretože tam sa zmienuje e, článok Európske, a judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva, e, kde sa hovorí, že ak sa dokáže mučenie, tak to môže vedieť k zrušeniu celej procedúry. Máme tam ešte pod, ne, nejaké články, ktoré sa neprijali, lebo existujú paralelné texty. Máme tu nový článok e, a síce pravidelná správa komisie o aplikácii tejto smernici a potom 24-mesačná e, e, lehota na implementáciu tejto smernice. Ďakujem, ja som určite presiahla jednu minútu rečníckého času. Chcem povedať, že sme veľmi spokojní a táto legislatíva E, je veľmi dôležitá, pretože dochádza k mnohým porušeniam prezumcie neviny v Európe a preto je veľmi dôležité, aby sme e, túto dohodu e, dosiahli až do konca, aby sme mohli participovať na vytvorení cestovnej mapy aj v tejto oblasti a prispeli k budovaniu Európy ochrany a chcem sa zároveň poďakovať tieňovým spravodajcom, s ktorými sme veľmi úzko spolupracovali Inga, Birgit, Jola, Birgit a Kazimír. Chcem sa poďakovať aj lotiskému, aj luxemburskému predsedníctvu za ich presvedčovaciu silu a ich vytrvalosť. Aj Európskej komisii za podporu pri tejto kolektívnej e, práce. Ďakujem. Prerušená rečnička. A teraz dám slovo dvom kolegom, pani Gal a pán López Aguilar, každý jednu minútu, pretože máme ešte schôdzu s Thank you. I just want to congratulate. Ďakujem. Chcem len zablahoželať pani Krisbeck a chcem povedať všetkým, že máme spravodajkyňu, ktorá bola nadšená a urobila vynikajúcu prácu vo veľmi zložitých diskusiách. Myslím si, že sme teraz získali dobrý, vyvážený e, text, kde sú zohľadnené pripomienky e, parlamentu a naozaj zabezpečuje princípy a zásady prezumcie neviny, ale neohrozuje náležité postupy. Myslím si, že je to dobrý text a je to aj vďaka tomu a práve preto, že sme mali vynikajúcu spravodajkyňu. Pán. Ďakujem, pani predsednička. A ja sa chcem poďakovať pani Grisbeck za jej prácu. S veľkým záujmom som si vypočul jej vyjadrenie, ale pokiaľ ide o e, obsah článku, kde sa hovorí o súdení e, v neprítomnosti. Chcel by som vedieť, aký je obsah toho kompromisu, ktorý bol dosiahnutý e, počas trialógu, pokiaľ ide o rozdiely medzi jednotlivými e, rokovacími stránkami, pokiaľ ide o, to, o tieto súdne procesy v neprítomnosti. Ja už som počul isté referencie, ale je to trochu také kryptické, pokiaľ ide o vzťah článku 5. Ja by som chcel vedieť presne, aký kompromis e, ste dosiahli. Ďakujem, pán Aguilar. A teraz máme ďalší bod, ktorý riešime spoločne s výborom PETI. No, Pardon, želáte si odpovedať teraz alebo potom? Ako, ako vy chcete? No, Takže na dve minúty. Dávam vám slovo, pani Grisbeck. Ďakujem, ďakujem. Kinge Gál a všetkým kolegom za ich stanoviska veľmi stručne, pretože musíme byť naozaj rýchli, drahí kolegovia. Vy chcete odpoveď o e, súdoch in absencia 8, nie 5, lebo 5, 2. To je jasné, pokiaľ ide o osmičku in absencia, to bol veľmi tvrdý oriešok. Pokiaľ ide o stanovisko rady, my sme dosiahli, že súdenie in absencia bude možné len vtedy, ak tam bude skutočne e, dôkaz o tom, že osoba bola informovaná o obsahu súdenia, o e, spôsoboch, e, ktoré jej umožňujú, aby skutočne bola súdená a to znamená, že členské štáty musia vytvoriť mechanizmy, ktoré by to umožnili, lebo existujú situácie, keď podozrivé alebo hľadané osoby organizujú svoj útek, takže je, štáty budú donútené, aby informovali a aby, e, aby teda títo ľudia mohli používať služby advokáta alebo obhajcu a teda aby ho nebrali vtedy, keď ho nemajú mať. To sú také dve podmienky, ešte sú tam potom ďalšie aspekty, aby sme e, my sme sa pokúsili nájsť takú rovnováhu medzi tými, ktorí organizujú úteky, úniky a tým, ktorí unikajú pred týmito procedúrami a medzi tými, ktorí naozaj, ne, nemohli, naozaj nemohli byť z objektívnych príčin informovaní. Osobne vám môžem dať ešte viac pod